Vážení kolegovia, musím oznámiť zmenu programu. Bod 7 nášho programu, to je správa komisie o zásielkach odpadu to sme nemohli prebrať včera popoludní, takže sme to doplnili na dnešný program ako posledný bod na popoludnie. Ak nemáte žiadne námietky, tak s touto malou zmenou môžeme schváliť program na dnešný deň. A teraz môžeme prejsť na bod 9 nášho programu. Stratégia pre Alpský región. Musíme hlasovať o stanovisku pani Briano A musím zároveň oznámiť, že som dostal žiadosť o menovité hlasovanie k pozmenujúcemu návrhu 13 a 72. Musím sa opýtať, či je tu podpora tejto žiadosti o menovité hlasovanie a môžeme overiť, či máme podporu elektronicky. Kto je za menovité hlasovanie? Hlasujte za. Kto je proti? Hlasujte proti. Takže hlasujme teraz. Dobre. Žiadosť bola prijatá, takže budeme hlasovať elektronicky. Nie. Yes. One moment that I'm going to explain. Prepačte, ešte raz vysvetlím. Žiadosť musí mať podporu 17 kolegov. 21 kolegov je za a teda táto žiadosť je akceptovaná. Okay. Now we can uh, start. Dobre, takže môžeme teraz začať hlasovať. Nová stratégia pre Alpský región. Kompromis 1. Hlasujme, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal schválené? Číslo 19. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Číslo 20, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 26, kto je za, proti, zdržali sa, aprová, schválené. 27, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 31, posledná časť, dodatok kompromisu 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Dobre, overím elektronicky. Avete votato tutti? Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz 35, kto je za? Proti? Je to zamietnuté. Kompromis 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz 37 za. Proti? Zdržali sa? Overíme si. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Uzatvaram hlasovanie zamietnuté. Kompromis 6, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 44 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 45 za. Proti? zdržali sa, schválené. 47 za, proti, zdržali sa, overíme. 50, kto je za? proti, 52, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 54 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Osmička, kompromis, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 72 elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 75, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 76, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 77 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme si. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Uzatváram hlasovanie. Prijaté jedným rozdielom hlasu. Kompromis 9, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Číslo 86, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 87, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Osemdesiat osem, dve časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme si. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 89, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz číslo 98, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie, je to zamietnuté. Teraz 99, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz 104 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme si. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz číslo 105, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 106 za. Proti? Zdržali sa schválené. 107 za. Proti? hovoríme si. Hlasovali všetci schválené. 108 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 2 za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 3 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 8 za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 11 za, proti, zdržali sa, Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz 13 elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz ideme hlasovať o celom texte. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. <coughs> Pani Briano, gratulujeme. A teraz prirušujem na niekoľko minút. Počkáme na príchod pána komisára Ariasa Kaneteho. Dear colleagues, we can uh, start the next item in our agenda, that is uh, the exchange of view with uh, Mr. Miguel Arias Caniete, Commissioner for Climate Action and Energy, as part of... Vítam pána komisára Ariasa Kaneteho. Budeme uh, mať ďalšie stretnutie v rámci štrukturovaného dialogu. Dúfam, že diskusia bude veľmi E, úspešná v tomto štrukturovanom dialogu s komisiou a s výborom. Tešíme sa na vaše informácie o implementácii pracovného plánu na rok 2016, ako aj o vašich prioritách e, za rámec bežného roka. Tiež chcem zdôrazniť, že po Parížskej dohode je táto výmena názorov hodná na to, aby sme sa dozvedeli o pokroku v legislatíve na eh, implementáciu energetického rámca, povedzme zdieľanie úsilia, pôda, lesné hospodárstvo, emisie spolnohospodárstva a podobne. Parížská dohoda je veľmi dôležitá a preto budeme veľmi pozorne sledovať implementáciu tohto energetického rámca a aby sme boli konzistentní s našimi záväzkami z Paríža. Chcem sa vám poďakovať za vašu prítomnosť a dávam vám slovo na predbežnú prezentáciu na 10 minút a potom začne ako vždy E, kolo otázok a odpovedí. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení poslanci. Som veľmi rád, že môžem začať túto diskusiu s vami práve v tomto osobitnom okamihu, pretože v piatok Európska únia podpíše Parížskú dohodu v New Yorku. Pre mňa to znamená dôvod na oslavu a začatie každodennej práce na realizácii. Rok 2016 bude dôležitým rokom pri príprave realizácie našeho rámcového programu pre klímu a energie. Už sme urobili prvé kroky na realizáciu našich záväzkov spolu s našim e, e, záväzkom realizovať obchodovací systém s emisiami Viem, že Ian Duncan a Tieňovi intenzívne pracujú na tejto správe o ETS. Ďalším krokom je riešiť odvetvia, ktoré ETS nepokrýva. Máme tu návrhy na rozhodnutie o zdieľaní úsilia, integrácie, využívania pôdy, zmeny územného plánovania a lesného hospodárstva. To predložíme ešte pred letom spolu s návrhom na ratifikáciu Parížskej dohody. Spolu s tým komisia predniesie aj oznámenie o dekarbonizácii v doprave treťom štvrť roku prídeme s balíkom o energetickej účinnosti a o revízii smernici o energetickej účinnosti a energetickej výkonnosti budov. To je smernica. S cieľom je aktualizovať e, našu politiku energetickej účinnosti a je právny rájem, rámec, aby sme dosiahli nový cieľ do roku 2030. V štvrtom štvrť roku prídeme s balíkom o trhovom dizajne a obnoviteľných. Tam bude nová smernica o obnoviteľných energiách a bioenergii a politika o udržateľnosti bioenergie po roku 2020. Ďalej budeme mať silný mechanizmus riadenia, spravovania, aby sme dokázali splniť naše ciele energetickej únie a jej 5 dimenzí, vrátanie e, cieľov v energetike a v klíme na rok 2030. V roku 2016 preto tiež prídeme s legislatívnou iniciatívou o spravovanie a nakoniec v septembri komisia na valnom zhromaždení IKO príde so správou a návrhmi na to, ako ďalej pokračovať v znižovaní emisí skleníkových plynov v leteckom priemysle, v leteckej doprave. Teraz niekoľko podrobností o týchto návrhoch. Začnem s rozhodnutím o zdieľaní úsilia v pozemkovej oblasti. V roku oktobri 2014 Európska rada odsúhlasila, že aby sme dosiahli náš cieľ zníženia e, skleníkových plynov o 40 tak emisie v odbor, odvetviach mimo ETS ako doprava, stavebníctvo a poľnohospodárstvo sa musia znížiť o 30 v roku 2030 v porovnaní s rokom 2005. Tento rok prídeme e, s návrhom o tom, ako majú členské štáty previesť tento cieľ do reality. Potom bude usmernenie Európskej rady a členské štáty štáty budú vytipované a budú mať určené ciele podľa HDP na obyvateľa. Okrem toho, tie členské štáty, ktoré budú nad priemerom EÚ, e budú mať stanovené ciele spravodlivým a vyváženým spôsobom z pohľadu efektívnosti nákladov. Komisia sa tiež zaoberá aj otázkou posilnenej pružnosti v tomto rozhodnutí o zdieľaní úsilia, aby zabezpečila, že členské štáty pre ktorých by dosiahnutie domácich cieľov bolo veľmi nákladné, môžu dosiahnuť takéto zníženia, ktoré sú lacnejšie kdekoľvek v Európe. Potom, keď hovoríme o LULU CF, tak vidíme, že je to e, e, prostriedok na zníženie E, znížení o 40 v poľnohospodárstve. Dôležitosť poľnohospodárstva a využívania pôdy je dôležitá pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a preto e, aj toto je aj e, rozhodnutie, rozhodnutie ktoré, potrebujeme znížiť o 2 aj rozhodnutie, ktoré je aj v Parížskej dohode. Preto máme návrh o zaintegrovaní LULUCF do rámca na rok 2030. Komisia spája nižší potenciál poľnohospodárstva s potrebou optimalizovať LULUCF na znižovaní emisí. Teraz spolupracujem s ostatnými komisármi aj 19 ministrami, s ktorými som sa stretol bilaterálne a je to veľmi dôležité pre prípravu môjho návrhu na UL. Ďalej vychádzame z existujúceho regulačného rámca LULUCF, aby sme prišli s vyváženým návrhom, ktorý poskytne určitú pružnosť, ale pritom zachová celkovú environmentálnu integritu. IKE členské štáty sú zodpovedné za zníženie v odvetviach mimo ETS Opatrenia na úrovni EÚ budú ústredné preto, aby sme dosiahli celé toto zníženie vo všetkých odvetviach. Dekarbonizácia dopravy je výborným príkladom. Musíme definovať ambici- ambiciózne, koherentné, a inovatívne politické iniciatívy, aby sme zvládli dekarbonizáciu v doprave. Všetky úrovne spravovania európske inštitúcie, národné, regionálne a obecné orgány a občania sa musia na tom podieľať. V našom, predtým, ako príde návrh rozhodnutia, predložím ešte oznámenie o dekarbonizácii v doprave. To ukáže, ako môže doprava prispieť k dosiahnutiu cieľov roka 2030. Oznámenie pokrie integrovaným spôsobom všetky odvetia dopravy. V súvislosti s dekarbonizáciou cestnej dopravy toto oznámenie sa bude zaoberať tiež aj dekarbonizáciou palív, vrátanie alternatívnych palív, riadením e, cestnej dopravy, vrátanie presunu na iné spôsoby dopravy, systémy napájania, inteligentné dopravné systémy a tak ďalej budeme to robiť tak, že stanovíme najmä emisné normy pre auta a nákladné vozidlá a budeme mať aj previerenie e, testovacích cyklov. Potrebujeme mať e, normy pre CO2, ktoré sú ambiciózne, dôveryhodné a realistické. Je to dôležité preto, aby sme dosiahli naše ciele na rok 2030 v oblasti klímy a vytvorili cestu pre ďalšie ciele do roku 2050 práve znižovaním e, emisí v doprave. Okrem toho musí, pracujeme na príprave návrhu novej normy pre emisie pre ľahké vozidlá to sú um, osobné vozidlá a mikrovany a vany. Ciele stanovené pre túto skupinu sú silnou hnacou silou pre inováciu a efektívnosť a účinnosť v automobilovom priemysle. Povedie to nielen k dekarbonizácii cestnej dopravy, ale zlepší aj konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu. Takýmto spôsobom by som chcel zdôrazniť, že úsilie, ktoré vyvíja európsky priemysel predstavuje pridanú hodnotu pre naše hospodárstvo v Európe v oblasti rastu a tvorby pracovných miest. Ako vieme, znižovanie emisí v automobiloch je veľkou výzvou pre európsky priemysel a som presvedčený, že máme realistické a dôveryhodné ciele pre náš priemysel, ktorý dokáže splniť. Aby sa tak stalo, v prvom rade potrebujeme zlepšiť testovanie vozidiel na emisie CO2. Je to vlastne taký dozvuk e, prípadu s Volkswagenom potrebujeme znovu získať dôveru v testovacie postupy a meranie emisí. Preto teraz pokračujeme s implementáciou e, celosvetového procesu testovania Eh, ľahkých vozidiel VLTP. Je to nový postup testovania, ktorý poskytne spotrebiteľom realistické údaje o spotrebe paliva a komisia ako regulátor bude mať oveľa lepšie informácie o tom, aby mohla lepšie stanoviť nové ciele v oblasti CO2. Táto legislatíva by sa mala prijať čo najskôr. Budeme na tom pracovať. Nakoniec komisia tiež koná aj v oblasti znižovania emisí ťažkých vozidiel. Pracujeme na návrhu legislatívy o monitorovaní a hlásení, ktoré by sa malo prijať v roku 2017 je to potrebný prvý krok na to, aby sme vyriešili nedostatok znalosti v oblasti CO2 emisí z e, ťažkých vozidiel, nákladných vozidiel. A taktiež sa budeme zaoberať možnosťou vypracovania konkrétnych špecifických cieľov pre túto kategóriu vozidiel. Vážení poslanci, ako vidíte, je to mimoriadne dôležité pre tento rok. Bude to veľmi rušný legislatívny rok. Teším sa na našu úzkú spoluprácu, aby sme dosiahli dobré výsledky. Parížská dohoda E, spolu s Parížskou dohodou tento mandát má dobrý štart a dúfam, že keď sa nám podarí všetku legislatívu prijať, tak budeme mať aj veľmi dobré výsledky čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz môžeme začať s politickými skupinami. E, pán Líze, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za vaše vysvetlenia, za vašu angažovanosť k súčasnému legislatívnemu postupu ETS chcem niečo povedať. Máme tu intenzívnu diskusiu, aspoň u nás v politickej skupine si myslíme, že niektoré sektory, ktoré sú energeticky náročné, majú taký návrh tých 10 a myslíme si, že je to ambiciózne, že to nie je také, ktoré by sa dalo dosiahnuť tých 10 bez nejakých nákladov. Je to veľmi ambiciózny cieľ, 23 zníženie a musíme hovoriť o tom, ako by sme to mohli tak sformulovať, aby naozaj tie najlepšie podniky v energeticky náročnom e, e, priemysle, povedzme oceliarstve, určite aby keď patria k tým desiatim percentám najlepších, aby dostali naozaj 100% bezplatné pridelenie. Musíme o tom hovoriť a z môjho pohľadu aj to rozhodnutie o zdieľaní úsila, úsilia, tam členské štáty váhajú, ak majú prebrať e, zodpovednosť a chcem vás vyzvať, aby ste boli naozaj veľmi prísni a neboli zhovievaví voči členským štátom. Nie je možné, aby sme jednotlivé odvetvia, ktoré sú energetické náročné, veľmi zaťažovali, alebo iné odvetvia, alebo iné členské štáty merali zhovievavejším metrom pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, musíme byť e, opatrnejší. Tam nie je taký veľký potenciál ako v iných oblastiach, ale nemôžeme ich celkom vypustiť z tohto úsilia, a pri LULUCF, prosím vás, nenechajte tam veľa možných ehm, slučiek a vytočiek. Pokiaľ ide o leteckú dopravu, tak to je v ETS, ale nie tak zabudované ako ostatné odvetvia. Aj tie ciele sú menej ambiciózne. Musíme byť veľmi opatrní najmä pri letoch mimo EÚ, to sú medzinárodné dohody, ale možno v rámci EÚ by bolo dobre zaobchádzať s leteckou dopravou takisto ako s ostatnými odvetviami, aby sme dostali troška vzduchu na dýchanie pre energeticky náročné odvetvia. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Matias Grodza SAD. Ďakujem po eufórii z Paríža kde sme nepočítali, že naozaj budeme mať na stole nejaký výsledok rokovaní, keďže tam bolo zapojených tak veľa štátov. Vieme, aké je to ťažké v Európskej únii sa dostať na jedného menovateľa. Áno, teraz musíme konať a musíme pracovať na normálnej úrovni, musíme pokračovať s ochranou klímy najmä pri obchodovacom systéme komisie a Hovorilo sa o výnimkách, ale ja nechcem mať výnimky v leteckej doprave. Veľmi ťažko sa vysvetľuje, že každý musí platiť daň na benzínovom čerpadle za vozidlo, za to, že sa hýbe, ale práve pri leteckej doprave, kde nie sú žiadne dane alebo iné regulačné nástroje, tak si myslím, že by bolo veľmi dobre, keby sme v Európe zaviedli rovnaké zaobchádzanie aby nebola debata o tom, že títo nemusia nič robiť a všetci ostatní sa musia snažiť. Myslím, že potrebujeme rovnaké zaobchádzanie a preto vás chcem naozaj poprosiť, keby ste nás informovali o tom, ako to vyzerá v ETS so, speciálny, so speciálnym zameraním na leteckú dopravu. A my sme sa na túto tému jasne vyjadrili už aj v Paríži veľmi jasne, ale to všetko, čo sme povedali, je teraz značne oslabené. Ďalej, normy CO2 v doprave pri ťažkých užitkových vozidlách, aj pri ľahkých užitkových vozidlách a osobných automobiloch, tak tu sa musíme tým jasne zaoberať, e, najmä otázkou straty dôvery. Či už v tejto oblasti, či v NOXoch. Myslím si, že tu komisia musí rozumne veci preveriť a musíme jasne stanoviť, aké sú tie normy, mali by sme stanoviť nové normy s novými, povedzme, ja neviem, teplotami a e, obsahom emisí. Jednoducho potrebujeme riešiť problematiku ovzdušia v severnom Taliansku, v mestách. Jednoducho to nezvládnime, ak budeme mať takéto diery v legislatíve, cez ktorý sa dá uniknúť. Preto skôr, ako niečo začneme, a potrebujeme e, vedieť, že či sa dá všetko tak vyriešiť, aby z výfukov e, vychádzali z plodiny, ktoré splňajú normy a neznečasťujú ovzdušie. Takže e, súvisí to aj s dôveryhodnosťou, s tým, že ľudí zapojíme a že v Európe sa nebude merať rôznymi metrami, že ani v oceliarstve nekonáme e, povedzme, ako by sa malo, inde prižmúrime oči. Ja myslím, že ku všetkým treba pristupovať rovnako a konať. Neviem, či som to dobre rozumel, effort sharing, to príde pred letnou prestávkou, alebo až po lete prídete s týmto pred letom. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. E ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán komisár, vitajte medzi nami. Pokúsim sa zmestiť do času a pridržať sa iba otázok. Poprvé, e, chcela by som sa konkrétne dozvedieť niečo viac o CO2 a nákladných vozidlách. Hovorili ste o de- plánoch dekarbonizácie a hodne sa minulý týždeň v Amsterdame hovorilo o integrovaných budúcich systémoch dopravy a e, o získaní viac informácií o emisiách CO2 z nákladných vozidiel. Hovorila som o LDD z roku 2017, ale keďže hovoríme teraz aj e, z VLTP o týchto otázkach, je tu otázka spotrebiteľov. Chcú vedieť e, v podstate, čo vychádza, aký uhlík, aké sú znečistujúce NOx, a aký dopad to má na hospodárstvo. Všetko to teraz už máme pohromade, takže malo by byť možné rýchlo pripraviť návrh pre nákladné vozidlá. Chcem sa pýtať konkrétne, kedy môžeme očakávať, že predložíte uh, návrh o emisiách CO2 pre nákladné vozidlá. A druhá otázka, konkrétna ohľadom ETS tá sa týka diskusí, o ktorých som sa dočítala, tuším, z minulého týždňa, diskusie o e, francúzskom návrhu e, e, a v podstate sú tu ceny uhlíka, e, ktoré sú zaujímavé pre britských spoločnosti. E, bolo by toto súčasťou riešenia, alebo ten návrh Segon Royal bol iba predmetom ďalších diskusí? Ďakujem. Ďakujem pekne za ALDE, pán Garibaldi. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za to, že ste prišli a ďakujem, že ste jednoznačne vysvetlili, čo môžeme očakávať od komisie v oblasti politik, ktoré vaše kompetencii. Čo sa týka e, nákladných e, motorových vozidiel, komisia zvažuje vytvorenie noriem. Myslím si, že v podstate to je tak nepriamo povedané slovami komisie, že pripravíte normy. Už je na čase naozaj, pretože Spojené štáty e, Čína či Japonsko už majú normy pre emisie CO2 nákladných e, vozidiel či autobusov, takže aj my by sme mohli mať E, takzvaná uhlíková bublina, e, väčšinou to vec, ktorou, o ktorej hovoril pre všetky ovládne organizácie, ale za posledné mesiace už o tom hovoria aj centrálne banky, holandská, e, britská, dokonca aj naša Európska centrálna banka zverejnili správy o, tzv, o riziku tzv. uhlíkovej bubliny. V Lani Eh, najväčšia americká eh, spoločnosť eh, zbankrotovala. Neprekvapuje to, keď vidíme, čo sa deje na tomto trhu. Prišli o 97 svojej hodnoty za rok a len pred niekoľkými rokmi 4 miliardy eur, dolárov investovali do austrálskej banskej spoločnosti. A to sa netýka iba Spojených štátov. Milióny eur denne sa prerábajú vo východnej Európe, e, keď sa investuje do banských spoločností. Čiže je tu obrovský problém. Centrálne banky žiadajú, aby bola náležitá tranzícia, e, náležitý prechod a nie nenáležitý prechod e, cez veľké šoky a straty produkty na trhu. Eh, údaje za banský priemysel hovoria sami za seba. Takže moja otázka znie, zobrala komisia na vedomie tieto správy mnohých centrálnych bank a plánujete spolu s kolegom Jonathanom Hillom predložiť návrhy a zabezpečiť takýto poriadny, riadny, usporiadaný prechod na čistejšie energie? Ďakujem. Ďakujem pekne. Za GUE. Pani Stefania Torres. Ďakujem. Pravdou ostáva, že, ma tu v tie, že v tieto dne vidím pána Kaneteho po škandále pána Papers, eh, po tom, čo boli eh, menované mená e, rodinných príslušníkov, z jeho rodiny v súvislosti s týmto škandalom. Ja na jeho mieste by som bola zahambená a uvažovala by som o demisii rovnako ako urobil váš kolega Soria. A keby ste sa na mňa aj pozreli, tak by som vám bola za to vďačná. To, čo urobil váš kolega Soria v Španielsku, že odstúpili, aby som očakávala aj od vás niekoľko otázok. To, čo je podstatné, Európska agentúra pre životné prostredie hovorí, že Španielsko si neplní svoje povinnosti, pokiaľ ide o zniženie emisí. A za posledné roky navýšila emisie skleníkových plynov. Myslíte si, že to súvisí s tým, že vy sa stretávate viacej ako 80 s korporatívnymi lobby a to, že vaša práca, ktorú robíte ako komisár pre životného prostredia, tak väčší prospekt z toho majú vaši priatelia v týchto firmách než životné prostredie. Myslíte si, že ste naozaj dobrý komisár a že skôr budete vybrať lepšie infraštruktúrálne projekty a nie to, čo sa deje v Španielsku e, a to, čo robí v EPP, aby ste minimálne aspoň obraňovali prírodné zdroje v Španielsku. Váš manažment po mnohých korupčných aférach, škandáloch e, v súvislosti s EPP poukazujú na dve veci. Poprvé, že nie ste vhodní na tento post, a už som vám to povedala nieraz. A po druhé, že EPP si myslí, že reprezentatívny mandát je akýsi biankošek a to nie je pravda. My máme zodpovednosť k našim voličom, občanom a keďže rešpektujem môj národ, e, skutočne ja by som urobila tak a dúfam, že aj vy, že by ste si mali uvedomiť, akú škodu vy robíte našej spoločnosti. Ďakujem pekne, pán Javor za zelených. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem, že ste tu dnes medzi nami. Jedna otázka v súvislosti s tým, čo ste spomenuli pri využívaní pozemkov a pôdy. Podľa Parížskej dohody je zadefinovaný cieľ e, nezvýšenia teploty 2 stupňov Celzia, dokonca aj 1,5 stupňa Celzia podľa posledných e, cieľov, ale klimatické ciele pre Európu Eh, do roku 2030 hovoria o nejvyššom tepelnom zvýšení ako 2 stupne Celzia. Ja som vám túto otázku položil už aj minule. Môžeme počítať s tým, že ciele EÚ budú ambicioznejšie a ešte významnejšia otázka o využívaní pôdy. Uvazuje Európska komisia o tom, že by brala do úvahy ciele 1,5 stupňa v Paríže, aby adaptovala aj ciele bozomkového balíčka, pretože sa hovorilo o 95% o dekarbonizácii do roku 2018 Potom je tu možná taká kreatívna kalkulácia cieľov pri využívaní pôdy a tam by sa mali brať do úvahy aj iné veci, aby sa to kalkulovalo e, lepšie v prípade emisí skleníkových plynov, ale keď sa robia tieto kalkulácie, tak je to veľmi zložité a rôzne trhy používajú rôzne kalkulácie a prináša to samozrejme rôzne výsledky. Máme rezervu stabilizácie trhu, ktorú komisia chce používať, aby sa stabilizoval trh s uhlíkom, ale otázka je, komisia bude naďalej veľmi prísna, aby sa splnili ciele a aby tento sektor bol aj naďalej autonómnym pilierom, aby e, sa nemiešali rôzne typy kalkulácií a aby členské štáty tento postup nevyužívali toto ako trik a aby sa nevyhýbali povinnostiam vyplývajúcim z ETS systému. E, Michel Dornano. Ďakujem, Michel Dornano. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, tento dialog je predovšetkým príležitosťou, aby sme pozerali s odstupom na našu spoluprácu a výzvy, ktoré nás čakajú. Upozornila by som vás na to, čo ozývame ako sprievodné javy veľkej ekonomickej a ekologickej transformácie. Všetky znečisťujúce sektory by mali byť vyzývané, aby znečisťovali menej a postupovali udržateľnejšie podstate nie sú rozdielne názory, ale problém ostáva v prostriedkoch a v metodách tejto transformácie. Vyšli sme z princípu znečisťovateľ platí a reforma ETS by mala znížiť počet sektorov, ktoré majú uhlíkový únik. E, cestná doprava by mala byť zelenšia a vyzývame komisiu, aby lepšie prerozdelila úsilie na jednotlivé sektory, ale v skutočnosti konštatujeme skutočnú aproximáciu v prvých dôsledkoch v priavom e, hospodárstve. A nezabúdajme, že nie žijeme v uzavretej e, spoločnosti a naši farmári a naše, náš priemysel môžu utrpieť nedostatkom konkurencie schopnosti. Napríklad e, polnohospodárstvo e, je podrobené veľmi prísnym kritériám emisí a nie sme ušetrení samozrejme e, sprísnenými kritériami VHO. Rovnako by som chcela vedieť, či komisia mieni posilniť svoj svoju revíziu a priori aj dopadové hodnotenie a či by chcela viacej spolupracovať e, s ekonomickými subjektami a s občianskou spoločnosťou. Hovoríme o aplikácii Parížskej dohody, že to sa má robiť bližšie k občanom a hospodárskej reality. A to samozrejme závisí od dobrého nastavenia európskej legislatívy. Thank you very much. Now... Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán komisár, aby mohol zodpovedať na tieto otázky. Lise, eh, eh, express the some, some industrial sectors with the... Áno, sú tu obavy priemyselného sektora v eh, tom smysle, že návrh, ktorý pripravila naša komisia, im nevyhovuje pri príprave tohto návrhu sme dlho analyzovali ako by sme mohli zabezpečiť to, aby sme sa vyhli tzv. fenoménu carbon leakage. A preto sme zmenili prístup a zanalizovali sme tie sektory, ktoré uh, zabezpečujú hospodárskú súťaž, uh, uh, a sú konkurencieschopné a sú energeticky náročné. V podstate tu taký prístup dvoch skupín. Viem, že v parlamente eh, je určitý konsenzus, určitý, chcú, aby sa to robilo jednotne, iní chcú, aby eh, sme sa snažili inteligentne chrániť tie sektory, ktoré naozaj vnímame ako najviac e, vystavené riziku a komisia musí skákať na všetky strany. Ja chápem, že v parlamente je dialog a my chceme analyzovať ekonomické dôsledky všetkých návrhov, pretože ak máme klasifikovať všetkých 11 tisíc priemyselných podnikov, ktoré sú ovplyvnené, to nie je ľahké. Za každým posuniete jeden sektor z jednej skupiny do druhej, vytvoriť hospodárske dopady na všetkých ostatných. Čiže je veľmi ľahké e, e, povedať si, dobre, toto je petrochemia, toto sú cementárky, ale to nie je také jednoduché. Takže celý rok sme sa nad tým zamýšľali, až potom sme predložili návrh a rozhodli sme sa pre taký postup, ako sme sa rozhodli a sme pripravení diskutovať s parlamentom a moji kolegovia e, podporia, podložia technickými e, dôkazmi E, všetky návrhy a môžeme porovnať aj s ostatnými návrhmi, aké tie majú hospodárske dopady. Nie je to také ľahké, pán predseda. Mm, pán Lise hovoril o tom, že niektoré členské štáty sú prehliadané. Keď hovoríme o globálnych cieľoch, e, niektorí ľudia nás veľmi podporujú. A keď ideme na národné ciele a povieme, dobre, u vás v doprave, v stavebníctve, v polnohospodárstve musíte dosiahnuť tento či onen cieľ, Takže to ino. Môžem vás uistiť, že e, z 19 členských štátoch e, iba jeden bol ambicioznejší ako e, návrhy, ktoré, návrhy komisie. Tí ostatní sa hodne diskutovalo o tom, aké je to ťažké. Každý členský štát má obrovské problémy s tým, aby mal ambiciozne ciele, ale my musíme rešpektovať, že to má byť hlboko pod 2 stupne, že musíme znižiť minimálne o 40 emisie skleníkových plynov. A tie sektory, na ktorých sa to vzťahuje, ako dosiahnuť globálny európsky cieľ zníženia o 30 A musíme to spraviť vyváženým spôsobom. Samozrejme, jeden z problémov sa týka poľnohospodárstva. Ako môžeme riešiť obmedzené zmierovanie dopadov. Je jasné, že musíme zabudovať mechanizmy flexibility do LUCF a smernice o deforestácii, aby si obmedzenia sa týkali znižovania emisí spolnohospodárstva. Samozrejme, budeme e, meniť spôsob, ako funguje systém flexibility v rámci LULUCF a E, akú úlohou bude polospodárstvo zohrávať letecká spoločnosť. A to je jedna z vecí, e, o ktorých hovorí Matias aj ostatní, že v Paríži sme chceli letectvo a námornú dopravu, aby sa to jasne premietlo do Paríža. Nebolo to tam, ale musia prispieť k snahám všetkých ostatných e, o zniženie o viac ako 2 stupne. Z pohľadu komisie návrh e, uznesenia valného zhromaždenia ICAO je základom pre rokovaní. Je tam základné, sú tam základné prvky trhového mechanizmu a cestná mapa, ale má aj svoje nedostatky. Predovšetkým súvisia s cieľom do roku 2020 a to musíme riešiť my úzko spolupracujeme so Spojenými štátmi, aby sme dosiahli výsledok v tento rok ešte v súvislosti s ICAO. Aj včera som hovoril e, s americkou environmentálnou agentúrou a s negociátormi pre klimatické zmeny. Ako môžeme zosúľadiť naše stanoviska, čo sa týka ICAO momentálne? Pristupujeme k riešeniam dvoma spôsobmi roz... a aj ambície nie sú na tej istej úrovni, ale podporíme tieto rokovania a uvidíme, ak musíme počkať na stanovisko Číny, pretože Čína tejto oblasti jednoznačne ďalším dôležitým aktérom, takže e, počkajme na názory iných. Ale uvedomujeme si, že od komisie sa žiada v rámci legislatívy o ETS, aby podávala hlásenie Európskemu parlamentu a rade o výsledkoch z valného zhromaždenia ICO 2016, aby navrhla prípadné opatrenia, aby zohľadnila medzinárodné dianie e, v európskej legislatíve. Ale poviem, že máme veľmi náročný harmonogram pretože až koncom roka budeme vedieť, aký je výsledok ICAO. Ak je pozitívny, tak je to dobré, ale komisia už začala prípravy prehodnotenia eh, z európskeho systému ETS, obchodovanie s emisiami a robili sme aj hodnotenia dopadov a cestná mapa, konzultujeme so zainteresovanými stranami. Eh, ten proces už začal, verejné konzultácie začali, budú prebiehať až do mája a potom príjmeme ďalšie kroky, ako náhle sa ukončia e, konzultácie. Príprava návrhov. Máme na to málo času, ako som povedal, pretože musíme počkať na výsledky zhromaždenia IKO začiatkom oktobra vyhodnotiť tieto výsledky a pripraviť návrhy. A nová legislatíva bude musí byť e, schválená cez e, proces spolurozhodovania do marca 2019 predtým, ako 31. marc 2018 pre prevádzkovacie leteckej spoločnosti, kým úplne tento, táto lehota. Takže musíme sledovať, čo sa deje na ICAO a okamžite predložíme naše návrhy. Sme optimistami, dúfame, že sa dohodneme, ale tak či onak robíme všetko, čo je potrebné, aby sme boli pripravení predložiť naše návrhy len čo budeme poznať výsledok ICAO. Čo sa týka emisí CO2 z vozidiel, to je takisto zložitá legislatíva. Musíme byť ambiciózni a musíme mať také testy, ktorým budú spotrebitelia dôverovať. Komisia si uvedomuje, že sú stále rozdielne na, e, stále väčšie rozdiely medzi e, laboratórnymi výsledkami meraní a, a, a reálnymi výsledkami e, v prevádzke na cestách. Ak chceme mať e, harmonizovaný systém e, testovania ľahkých vozidiel, to by sme mali zaviesť do konca tohto roka a potom budeme monitorovať e, výsledky ako v laboratóriách, tak aj v reálnych podmienkach. Ale zároveň komisia zvažuje testy CO2 v skutočných prevádzkových podmienkach a požiadali sme o nezávislé, nezávislú štú, nezávislé štúdiu ktorú sme zadali. Budeme mať e, informácie cez mechanizmus vedeckého poradenstva ešte tohto roku. Čiže ako budeme vedieť, nakoľko je to e, realizovateľné, e, mať meranie a testovanie v skutočných prevádzkových podmienkach, potom pripravíme budúcu legislatívu na túto tému. Matias, kedy príde návrh, si sa pýtal. Pracujeme ako sa dá, aby sme predložili návrh ešte pred letnou prestávkou v polovici júla? Poviem prečo. No preto, že v parlamente sa o tom bude veľmi dlho diskutovať, to nebude ľahký návrh a zároveň budete mať LULUCF a tam je veľa otázok pre LULUCF, takže to bude ťažké. Po druhé, preto, že musíme ratifikovať Parížskú dohodu. 22. apríla ju podpíšeme, ale to znamená, že Európska únia musí ratifikovať tú dohodu skôr ako nadobudne účinnosť. nezabúdajte na 55, 55, 55 krajín a 55 e, emisí, to je dvakrát 55 a jednoducho je nepripustné, aby Európska únia, ktorá je najambicioznejšia, čo sa týka cieľov boja proti klimatickým zmenám a implementácie, a ak by sme neratifikovali túto dohodu, Eh, momentálne to prebieha tak, že mnohé členské štáty nechcú začať s ratifikačným postupom, kým nebudú poznať, aké sú stanovené národné ciele, pretože to bude mať dopad eh, na národné TC. Čiže eh, my tvrdíme, že teda najprv treba ratifikovať a potom vám zašleme národné ciele. Ale skutočnosť je taká, že mnohé členské štáty nezačnú s procesom ratifikácie, kým nebudú poznať, aké ciele sú pre nich určené. Už s nimi rokujeme a mnohé majú predstavu o tom asi, čo môžu očakávať, ale chcú e, vidieť všetky detaily. Takže preto Eh, toto spravíme veľmi rýchlo. Čo sa týka ťažkých motorových vozidiel, pani Jering povedala, že áno, aktuálne pracujeme eh, na vektorovom nástroji a pripravujeme návrh na monitorovanie a nahlasovanie to musí byť v 2017 schválené. Momentálne ukončujeme práce a bude to roku 2017. Potom podarilo sa nám získať informácie ohľadom CO2 emisí z ťažkých motorových vozidiel a v tomto kontexte zvažujeme možnosť prípravy špecifických e, cieľ pre ťažké motorové vozidla. Ešte sa o tom nediskutuje, ale najprv spravíme monitoring a nahlasovanie, zistíme, kde sú medzery a potom v budúcnosti stanovíme ciele. Diskusia momentálne je taká, zastupcovia priemyslu sú presvedčení o tom, že taký tlak je na trhu, že aj e, ťažké motorové vozidla už podávajú teraz lepšie výsledky. E, pretože man má veľmi efektívne nákladné veľké vozidla, efektívna spotreba, efektívne emisie, čiže ten tlak tam je. Ale pravdou je, že sú iné štáty, ktoré majú ciele a komisia vyhodnotí, ako fungujú, aké výsledky sú v týchto štátoch, aká je možnosť stanoviť ciele pre všetkých. Ale určite to nebude ľahká diskusia. Zaznela tu veľmi konkrétna otázka o E, koridore. To znamená obmedzenie dolný a horný limit. My máme systém ETS, ktorý chceme, aby fungoval na základe trhu a máme e, e, rezervu trhovej stability, aby sme sa vyhli politickému administratívnemu manipulovaniu cien. Všetci chceme, aby ceny vysielali signály investícií do nízkouhlíkového hospodárstva. To je pravda, ale my máme mechanizmus, ktorý ešte sa sme ho nezaviedli, ale tento princíp by mal fungovať nezávisle od politickej manipulácie alebo inej manipulácie. A principiálne komisia nie je za to, my máme návrh ETS, chceme, aby sa zreformoval a aby fungovala aj rezerva pre stabilitu trhu. V Európe, keď začneme diskutovať o horných a dolných limitoch, pre niektorých budú dolné limity hornými uh, a tá diskusia bude hrozná. Vieme, ako sa teraz prebiehajú diskusie o e TS, je tam odstupňovaný prístup. A teraz si predstavte, že by sme ešte zaviedli dolný a holný limit a diskutovali o tom, takže principiálne podporujeme v plnom rozsahu náš návrh Samozrejme, že Uh, uvidíme, aká bude správa. ETS parlament môže predložiť poznajúce návrhy, ale my si myslíme, že cestou vpred je uh, fond na stabilitu trhu a nie stanovenie horných a dolných limitov. Uh, hovorilo sa tu o ťažkých motorových vozidel. V roku 2017 budeme mať legislatívu o monitoringu a reportingu, ale zároveň zistujeme, o tom, ako stanovi, zistujeme, ako stanoviť ciele dlho trvalo, kým sme vytvorili ciele CO2 pre ľahké motorové vozidla. Teraz potrebujeme informácie a uvidíme, čo s nimi, ale tá možnosť tu je. Hovorilo sa tu o tzv. karbonovej bubline, uhlíkovej bubline a čo sa deje s mnohými firmami, nielen banskými firmami, ale aj inými firmami Pozrieme sa na problém priamo. V Paríži sme sa dohodli, že to bude hodne pod 2 stupne. To je naša ambícia. Ale zároveň sme žiadali IPCC a takisto sme sa snažili dosiahnuť 1,5 stupňa. A my sme požiadali, vyzvali sme ich, aby predložili štúdiu o dopadoch toho, čo by znamenalo 1,5 stupňa. IPCC akceptovali túto našu pozvánku alebo výzvu. Čiže v roku 2018 pripravia správu o tom, čo by znamenalo 1,5 stupňa. Avšak my sme sa zaviazali v Paríži a vyzvali sme aj, aby dekarbonizácia do roku 2020, aby sa spravilo strednodobé hodnotenie stratégie. Komisia len čo bude mať správu roku 2018 od IPCC, začneme vyhodnozovať všetky hospodárske a sociálne dopady na cestnej mape do dekarbonizácie v celej únie. To nie je len stanovenie cieľa a cesty. Ide o uvedomenie si všetkých zmien, ktoré musíme spraviť v hospodárstve, ak chceme produkovať e, energie a elektrínu z českých zdrojov. A to má obrovský hospodársky dopad, musíme ho zanalizovať. Čiže začneme s dôkladnou štúdiou v roku 2018 dopadov, preto aby sme vedeli v roku 2020 do OSN mať našu stratégiu. Ale to sa týka všetkých sektorov hospodárstva. A preto pracujeme na Eh, cez systém projektov s predsedom Katajnenom eh, aby, a chceme zistiť, aký to má dopad aj na pracovné príležitosti a rast. Eh, to nespadá do kompetencie jedného komisára či dvoch. Je to celá komisia, je to koordinované. Vice, predsedom komisie fungujeme ako projektový tým Alebo je to teda naozaj komplexná záležitosť a žiada si to množstvo úsilia. Určite aj s komisárom Hillom budeme o tom hovoriť, ale je to oveľa viac ako len problém nás dvoch. Je to problém celého hospodárskeho systému, pretože keď začnete dekarbonizovať hospodárstvo, to má dopad na všetky oblasti hospodárstva. A, mm, aj veľké príležitosti. Ak chceme eh, implementovať to, čo predstavilo OSN, do roku 2030 budeme potrebovať 3,5 e, miliardy dolárov. Ale je tu množstvo e, príležitostí pre priemysel a zároveň sú veľké výzvy, ktoré musíme obstať. A my musíme obstať pred týmito výzvami. Stefania Torres. Vyčítali ste mi, že sa veľmi stretávam s lobby z korporácií, ale ja som komisár, ktorý má zvyk prijímať každého, kto o to požiada. Vychádzajúc takisto z princípu a z norieb registru transparentnosti a zápisnice všetkých z mojich stretnutí sú k dispozícii pánom poslancom. Samozrejme, vždy sa stretávam aj s environmentálnymi NGOčkami a to s veľmi pravidelným uh, programom a veľmi pravidelne aj je tam zadefinovaný program a stretávam sa samozrejme aj s producentami obnoviteľných zdrojov, s producentmi, s výrobcami e, energetických zdrojov, s odbormi, jednoducho so všetkými, ktorí zaklopú na moje dvere. A tento počet schôdzi môžete si overiť aj na komisii v dokumentoch. Teda som komisár, ktorý má vždy otvorené dvere. Prečo? pretože musíme byť neustále v kontakte so, spoločnosť, so spoločnosťou a poznať obavy všetkých. A myslím, že to je najlepšie, ak kritizujete moju aktivitu a samozrejme vy máte legitímne právo robiť to. A to, čo som robil minulý rok a čo cestoval som po svete, aby som dosiahol konsenzus, aby sme vypracovali ambicióznu koalíciu, aby sa nám podarila dohoda v Paríži, to som robil. A to, čo robím tento rok, je, že spúšťam a uvádzam do praxe potrebnú legislatívu, aby sme splnili naše parížské ciele vo všetkých oblastiach mojej činnosti. Samozrejme. A o toto sa snažím vo všetkých sektoroch. E, každý nás pozná podľa aktov, sa hovorí e, po španielsky, tak sa pozrite na to, v mojich zápisniciach, z mojich e, stretnutí, pozrite sa, čo sa bude diať v oblasti obnoviteľných zdrojov a tak ďalej. Pracujeme na tom, aby sme ciele splnili. A pán Harbor, ktorý nástojil na téme jedného či dvoch stupňov. Um, I, I, I, I can't repeat what I told you that Nemôžem opakovať už to, čo povedal. My sa budeme snažiť vypracovať stratégie no povedzme, ktoré začneme, ktoré začnú v roku 2018. V 23. budeme robiť takú inventúru a potom sa príjmú rozhodnutia. Určite LULUCF musí k tomu prispieť a aj poľnohospodárstvo má svoj určitý obmedzený potenciál na zmiernenie, ale musíme zabezpečiť environmentálnu integritu. Ak nedáme totiž limit pre e, LULUCF, tak by sme ohrozili aj tie ďalšie ciele. To znamená, že budeme mať strop v miliónoch tonách na CO2 pre LULUCF, ktoré sa zohľadnia. A to bude taká protiváha E, emisí v iných oblastiach. Taktiež pán Domanče hovoril o schopnosti v polnospodárstve. Návrh LULUCF je v úzkej dohode s príslušným komisárom Takže sme zohľadnili aj problémy poľnohospodárstva a koordinujeme s príslušným komisárom našu činnosť. Pokiaľ ide o posúdenie vplyvu, tak ja ako komisár vždy riešim veci v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami, lebo ich potrebujeme zohľadiť v prosele a tak je to aj pri posudzovaní vplyvu. A príprava takéhoto posúdenia trvá dlho. Posudzovanie dopadu je veľmi podrobné, pripravujeme rôzne scenáre a zohľadňujeme aj možnosti návrhu. Chceme kombinovať ambicioznosť s realizovateľnosťou a preto je to posúdenie také dôležité, aby sme dos- posúdili tie dôsledky, aj dopady, takže aj konzultácie, aj posúdenie vplyvu berieme veľmi vážne. Ďakujem veľmi pekne a skôr ako začneme druhé kolo, chcem povedať, že mám 19 záujemcov o slovo Takže chcem každého poprosiť, aby ste boli struční, aby ste rešpektovali čas, vyhradený čas. Začnem s Ivom Beletom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem, pán komisár. Nechcem opakovať, čo sa už povedalo. Hovoríme o oblastiach mimo ETS. Tiež teším sa na váš návrh v júli. A je tu úzká väzba medzi ETS a mimo ETS a určite niekedy v roku 2017 budeme mať spolu rozhodnutie o ETS a non-ETS. Tomu sa nedá vyhnúť a iste tu cítite, že my tu v tejto sále chceme mať vyššie ambície aj v sektore mimo ETS, lebo to vytvorí väčší priestor pre manévrovanie v ETS je to určite veľmi ťažká práca nájsť dohodu so všetkými členskými štátmi pred e, letom v rýchlom postupe, ale Peter Líze, Matias Grote hovorili o odchýlkach, my ich podporujeme v ich prístupe najmä pokiaľ ide o lety vo vnútri EÚ, ako aj pri ťažkých užitkových vozidlách. Podporujeme tam vašu ambíciu aj rýchly postup, najmä v sektore mimo ETS, to je stavebníctvo, doprava a mm, ťažké užitkové vozidlá. Druhá otázka, cement, pán mm, komisár. E, vápenec a cement tam sa CO2 absorbuje, nevylučuje, ale absorbuje v nových inovatívnych projektoch. Asi by bolo dobre sa tými inováciami zaoberať hlbšie, lebo v súčasnosti tieto inovácie sa nezapočítavajú do ETS, nedostanete ďalšie kvóty, ak absorbujete CO2. Bolo by dobre sa tým zaoberať a podporovať takýto vývoj. Ako to vnímate? Ako vnímate tieto nové inovatívne smery v, v odvetví vápenca a cementu? Ďakujem, pán Poluči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda snaha znižiť CO2 je veľmi dobrá a v Paríži sa dosiahla určitá dohoda, ale všetko závisí aj na podmienkach ETS. Samozrejme, že musíme byť ambiciózni, ale myslím si, že súčasne musíme byť aj realistickí a pozerať sa na veci čestne, keď chceme dosiahnuť pokrok. Chcel by som vás upozorniť na ETS a jeho dôsledky. ETS je dobrá vec, je to jedna z ciest, ako zmierniť zmeny klímy, ale sami ste spomenuli uhlíkový únik. Čo sa stalo minulé roky? Zoberme si napríklad oceliarstvo. Niektoré štáty podporovali, pomáhali, iné nie. Došlo k skresleniu hospodárskej súťaže vzhľadom na tú odlišnú implementáciu smernice ETS v EÚ a protimonopolný úrad v Taliansku ukázal, že dochádza k znevýhodneniu firiem v porovnaní s inými firmami z EÚ, ktoré majú kompenzačné opatrenia. Sú také programy. Takže je tu taký paradox. Teraz vidíme európsku daň. Teraz dochádza e, k predistribúcii na nacionálnej národnej úrovni. A toto všetko má negatívny vplyv na HDP a na ekonomickú bilanciu členských štátov. Takto nemôžeme ďalej pokračovať. Ak chceme skutočnú energetickú úniu, EP sa vyjadril uznesením a vychádzajú zo špecifických cieľov, energetická únia by mala odstrániť mm, narušenie e- energetického a ekonomického trhu, ktoré pozorujeme. Pani Višnevská. Pani przewodniczący, panie komisarzu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Sme teraz v ťažkej situácii, ktorá súvisí s nízkymi cenami ocele prichádzajúcej z čínskeho trhu Jeden z mnohých dôvodov týchto nízkych cien je nedostatok záväzkov z strany Číny v politike klímy a nezdá sa, že by došlo k zníženiu emisí v Číne. Keď sa na Čínu pozeráme ako na trhové hospodárstvo, tak európsky priemysel sa nedokáže chrániť pred um, konkurenciou z Číny, nekalou s konkurenciou z Číny. Takže ja sa chcem spýtať, aký je váš názor na to, že Čeňa by sa mala brať ako trhové hospodárstvo a čo si myslíte o dôsledkoch takéhoto postupu? Pozerá sa e, ako sa pozera komisia na záväzky Číny v oblasti politiky klímy? Ďalší rečník pred 12. musím odísť, nebudem počuť vašu odpoveď, ale moju asistenciu zaznamená. Mám dve otázky. Prvá sa týka odvetvia dopravy. Hovorili ste aj o cestnej doprave, aj o leteckej doprave, ale o lodnej doprave ste nehovorili. To ste celkom vynechali. Akú úlohu tu zohráva podľa vás znižovanie emisí v e, lodnej doprave, v námornej doprave? a ako ste, v akom vzťahu ste tu s IMO a druhá otázka je klíma, tam zohrávajú aj oceány veľkú rolu. Viažú CO2, produkujú kyslík a samozrejme je dôležité aj ich zohľadňovať. Takže konkrétna otázka, akú úlohu tu zohrávajú podľa vás oceány pri ochrane klímy? Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Suken. Ďakujem pekne, budem hovoriť po dánsky. Vôbec nie je jasné, že spaľovanie biomasy je neutrálna, pokiaľ ide o uvoľňovanie CO2 a že by to bol udržateľný spôsob. Je to možno horšie ako spaľovanie uhlia a dopyt po biomase je veľmi vysoký a veľa um, faktov nám poukazuje, že mnohé členské štáty sa sústredili na biomasu, aby rozvíjali udržateľné energie, ale to zatrasie celým trhom, hlavne v oblasti potravinárstva. A tiež sme zaznamenali, že nemáme dostatok lesov, aby sme mali rýchly prístup k biomase a myslím si, že, že toto je najhorší prístup e, z hľadiska emisí CO2. Podľa mňa by bolo e, lepšie, ak chceme e, znižovať emisie CO2, týmto spôsobom sa nám to nepodarí. Čo je podľa mňa rozhodujúce, je, či by ste nám mohli prislúbiť, že kritéria udržateľného rozvoja spotrebe, spotrebe biomasy budú brať do úvahy aj sekundárne dôsledky používania biomasy, teda negatívne dopady na zvýšené emisie CO2, ale aj na využitie pôdy a pozemkového fondu. Mohli by ste nám prislúbiť, že budeme mať rovnako prísne kritéria pre používanie biomasy ako pre používanie biopalív. Ďakujem. Ďakujem. Teraz Jean-François Jacques. Pán komisár, 10. marca komisia uverejnila hodnotiacu správu o Leluxe o nepriamých zmenách prerozdelenia pôdy biopalív spotrebovaných v EÚ Komisia poverila touto správou Ecofis, Jazu a iFortech troch konzultantov. Dôvera investorov v biopaliva je postihnutá, hoci by mohli vytvárať tisícky pracovných miest na vidieku, mohli by e, farmárom prinášať dodatočné zisky a tiež by to oživilo vidiecký rozvoj. Po podpísaní dohody o obchode s Mercosurom, e, teraz celé sa to študuje a komisia navrhuje 600 e, tisíc tón dovozu etanolu, to je 12 celoročnej produkcie EÚ. Komisia obmedzila našu kapacitu vyrábať biopalivá a, a zároveň E, musíme alebo ideme dovážať e, tieto oleja biopaliva z krajiny, kde neplňajú, kritéria, ktoré musíme plniť my. Mohli by ste nám to vysvetliť, pani Grostet? Ďakujem, pán komisár, za vašu prezentáciu budúcej legislatívnej práce. Pokiaľ ide o reformu ETS, budeme veľmi pozorne sledovať potrebu harmonizovať úsilia schopnosť niektorých priemyselných sektorov, letectva a iných. Otázka k technológiám experimentálnej power to gas, teda využitie obnoviteľných zdrojov a tu je otázka alternatív týchto energií a prestupu na veterné a iné, pokiaľ ide o e, zásoby alebo ukladanie energetických e, energie, akým spôsobom by bolo možné teda nejakým spôsobom skladovať energiu produkovanú z veterných zdrojov či iných Prvá experimentálna jednotka vo Francúzsku tohto postupu Power to Gas je v prístavnom a priemyselnom sektore pri nedaleko Marseille. Ja by som chcela poznať váš názor na túto experimentálnu technológiu a či by ste boli ochotní podporiť takýto druh technológie. Ďakujem. Thank you very much. Miss Cabezon. Pani Cabezon. Ja, Ďakujem veľmi rýchlo, lebo nie je veľa času. Ako ste správne povedali, musíme byť po Paríži ambiciozní. Prebieha ratifikačný proces, ale zároveň to treba uviezť do praxe. Obnoviteľné zdroje, energetická účinnosť a tak ďalej, ale očakávania nie sú tie, ktoré sme si pôvodne stanovili. Čo navrhujete aby sme skutočne tieto ciele splnili. ETS, hovorilo sa o doprave, je potrebné merať emisie. A neviem, či máte nejaký konkrétny návrh pre ETS. Je to nevyhnutné na zníženie emisí v tomto sektore. Ďalšia otázka. Spotrebitelia. V nedávnom oznámení komisie december 2015 sa hovorilo, že viacej ako 50 faktúry za elektriku spotrebiteľov eh, je, vlastne ide na dane v členských štátoch napriek zníženiu ceny látok e, ropy. Tieto faktúry a ceny sa neznižujú. A nemyslíte si, že by sme mali urobiť nejaký pokrok vo fiškálnej oblasti? Bol by to významný krok? Bola by to konkrétne, špecifické opatrenie aj k energetickej účinnosti a nepriamo by sme prispeli k zníženiu cien, ktoré platíme za faktúry Hovoríte tiež o potrebnej viditeľnosti sektora, ale nemali by sme viacej potlačiť aj v inováciách, v poľnohospodárstve a aby sme boli flexibilnejší a konkurencieschopnejší do budúcnosti. Ďakujem, pán Vítema. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za vašu prezentáciu. Hovorili ste o poľnohospodárstve a poľnohospodárstvo je skutočne jeden z tých sektorov, ktoré je vystavené zmene klímy a zlým poveternostným podmienkam. Ale vidím, že poľnospodárstvo môže predstavovať aj trojnásobnú výhru. Poprvé tým, že sa zvýši udržateľná produkcia a znižia emisie, keď budeme pracovať efektívnejšie so zdrojmi a produktívnejšie v poľnospodárstve. A po druhé, mali by sme sa zamerať viac na to, že vytvoríme tvorbu, produkciu potravín, ktorá odoláva zmenám podnebia, klímy a že by sme mali aj také rastliny, ktoré to lepšie zvládajú. A po tretie, poľnohospodárstvo môže zohrávať dôležitú úlohu tým, že aktívne zachytáva emisie, skleníkové emisie. To je jedno z mála odvetví, ktoré to dokáže, ale by sme mali túto trojnásobnú výhru. Potrebujeme inovácia, priestorná inovácia, podnikateľstvo Uvediem niekoľko príkladov. Napríklad pri šlachtení môžeme vyprodukovať rastliny, ktoré sú odolnejšie voči zmene podnebia a počasia, alebo dokážeme výrazne znížiť vstup hnojív, zlepšiť produkciu krmovín a podobne. A pozrime si aj prírodné, prírodzené procesy a inovácie, ktoré by mohli zlepšiť kvalitu pôdy, aby sme ju mohli využiť takže Chcem od vás vedieť, či necháte dosť priestoru pre takéto inovácie a podnikateľstvo, aby sme mohli využiť praktické riešenia, ktoré pre polnospodárstvo existujú. Teraz pán Linz. Ďakujem veľmi pekne. Mám jednu otázku, ktorá sa týka realizácie energetickej únie a Hovorím aj o dobudovaní plynovej sieti v eh, Európe. Hovorili ste aj o tekutom zemnom plyne. Minulý rok ste vyšli s nejakými dokumentami. Chcem sa spýtať, či budete hovoriť o nových termináloch alebo chcete vybudovať, rozšíriť existujúce terminály. Mohli by ste podrobnejšie informovať o problematike zemného plynu, aké sú vaše preferencie a aké reakcie vyvolalo vaše oznámenie e, zo strany členských štátov. Po druhé, po vašej návšteve v Iráne minulý týždeň ste boli spolu s vysokou predstaviteľkou v Iráne. Aké výsledky ste dosiahli v oblasti zemného plynu a dodávok zemného plynu? Ďakujem. Ďakujem. Teraz Jolajnen. Ďakujem, pán komisár. Prišiel som z konferencii o úlohe miest v Číne a v EÚ pri ochrane pred zmenou klímy a Parížská dohoda má celú kapitolu o neštátnych mimovládnych aktéroch. Chcem sa spýtať, čo robíme preto, aby sme zapojili mestá, regióny a ich neštátnych aktérov do ochrany klímy moja druhá otázka sa týka bioekonomiky. Teraz je veľa podujatí o budúcnosti bioekonomiky. Ako vieme, je tu technologická súťaž Čína, USA, Európa a hovoríme o biomase prvej generácii biomasy, ale možno máme šance s druhou a treťou pri ich lepšom využívaní. Zoberme si výrobu cementu a podobne. Tam by bioekonomika mohla byť budúcnosťou. Čo si myslíte? Ďakujem a teraz pán Silimovič. Eh, Ďakujem pekne, pán komisár. Ospravedlňujem sa, nebudem si môcť vypočuť vašu odpoveď, ale moju asistenciu zaznamená. Rád by som vám hovoril o zaostávaní politiky, ktorú robíme a skutočnosťou. Využívanie uhlia je veľmi znečisťujúce, ale zdá sa, že v súčasnosti nikto nie je ochotný odstúpiť od využívania uhlia Dokonca sa hovorí o jeho väčšom využití a otázka je, ako je to kompatibilné s našimi ambíciami e, z Parížskej konferencie a tak ďalej. Druhá otázka, Nord Stream 2, ako všetci vieme, bude mať dopad na naše európske ciele, na našu energetickú bezpečnosť. Rád by som vedel, ako je možné, že vôbec súhlasíme s Nord Streamom 2 tak, ako je teraz naplánovaný, ako je to kompatibilné s našimi cieľmi a otázka k doprave. Všetci vieme, že dochádza k veľkým emisiám hlavne z automobilov a zároveň je nedostatočná politická vôľa, aby sa pôsobilo na automobilový sektor. Ja by som rád vedel, čo si myslíte o tomto rozdiele medzi e, politickými aktivitami a skutočnosťou. Ďakujem veľmi pekne, pani Gerik. V prvom rade sa chcem poďakovať a zablahoželať pánovi komisárovi k dohode o klime. Mám jednu otázku. Prvá je polnohospodárstvo. Hovorili ste o komisárovi Hochenovi aj v spolupráci. Ako viete, ešte stále nedosahujeme ciele v oblasti udržateľnej e, energie. Holandsko získava bioplyn z odpadu v poľnohospodárstve, to je dobrý základ na ďalšiu prácu, ale zistujeme, že naše ciele nedosahujeme a že e, sa e, e, teda chcem spýtať, ako bude riešiť tento problém Európska komisia. Nemali by členské štáty diverzifikovať obnoviteľnú energiu, pretože po slnku a vetre máme aj veľkú e, šancu využiť bioenergiu z e, hnoja odpadu v poľnohospodárstve. Je to veľmi vzácny zdroj energie. Potom sa, druhá otázka sa týka energeticky neutrálneho bývania. My máme v Holandsku aj veternú energiu, aj slnečnú energiu, ale keď máte mať energeticky neutrálne bývanie, tak to stojí 25 tisíc eur viac. Kto to má znášať? musíme viacej zapájať občanov a musíme nechať občanov renovovať ich obydlia aj z tohto pohľadu a tým sa nám podarí dosiahnuť naše ciele. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Zuriňo. Muito boa tarde, comissário. Ďakujem pekne, pán komisár. Ja by som rád poznal váš názor e, na určité body, ktoré e, som už e, položil aj vášmu kolegovi Velovi, pokiaľ ide o indikatívny jadrový program. aby sa splnila e, súčasná smernica, členské štáty potrebujú 250 miliárd do obdobia rokov 2025, ale v súčasnosti tieto financie nemáme v európskom rozpočte len asi 10 Španielsko by potrebovalo 15 miliárd a len 3,4 miliardy sú teraz rozpočtované. E, Poznáme veľmi dobre túto situáciu. Nedávno došlo k rôznym incidentom, vo fungovaní jadrovej elektrárne, ktoré sa nachádza na španielsko-portugalskej hranici. Ak by došlo k nejakému vážnemu incidentu, e, tak e, by tento postihol nielen blízke okolie elektrárne, ale aj e, životné prostredie hlavného mesta Lisabonu. Keď sa hovorí o bezpečnosti a environmentálnych nákladoch a o nákladoch e, jadrových elektrární, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Existujú dopadové štúdie, e, ktoré poukazujú napríklad na to, aké je prepojenie a vplyv medzi Afrikou a Pirenejským polostrovom a tak ďalej, teda pôsobením elektrární akým spôsobom e, nebolo by lepšie efektívnejšie kalkulovať náklady, environmentálne náklady jadrových elektrární. A teraz pani Pilar Ajuso. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, za váš ambiciózny plán, ktorý ste práve predložili už sa takmer všetko povedalo a mnohé otázky tu padli, ale možno ja sa aj opakujem, ale je to téma, ktorá ma znepokojuje a to je oceliarský priemysel. Uvažovali ste o zdanení na hranici pre čínsku oceľ a harmonizáciu štátnej podpory určitých e, sektorov, kde dochádza ku carbon leakage. Budete e, to revidovať alebo bude sa pokračovať so súčasným systémom, ktorý prináša vážne problémy a potom poľnospodárstvo. Holandská kolegyňa hovorila o chove hovedzieho dobytka. A v práci, ktorú robíte v komisii, bude ako pristupovať k potravinovým výrobkom, ktoré sú e, na našom území a sú výsledkom obchodných dohod s tretimi krajinami. Je to samozrejme taká kolaterálna téma, ale súvisí priamo s našim plnohospodárstvom. Pani Dali, ďakujem. Ďakujem pánovi komisárovi Kanetemu. Vy ste hovorili o dekarbonizácii dopravy a príslušnom oznámení. Zameriavali ste sa konkrétne e, o opatreniach v tejto oblasti. Ale teraz chcem povedať niečo iné a súčasný scenár. Zdá sa, že je širšia dohoda, že elektrika môže byť čistejším dostupným zdrojom energie budúcnosti, najmä v doprave. A je dohoda, že doprava má presne určiť priority v tomto. Ako chce komisia prioritizovať tento aspekt a vytvorenie vnútorného trhu pre elektrickú dopravu, ten pokrok v Európe je totiž veľmi rozbitý. Uvažuje komisia aj o UNCV mandáte, ktorý by sa zapracoval do e, príslušných legislatívnych predpisov. Ďakujem. Takže toto boli všetky otázky, viacej ich už nemáme. A teraz dávam slovo pánu komisárovi. Mr. Mr. Um, e Bellet pointed out ETS and non-ETS Pán Belet hovoril o tom, že by sa prepojilo ETS a non-ETS. Komisia sa snažila najprv zvládnuť návrh o ETS, ten už je v parlamente, a potom smernicu. My nevieme, či sa to niekedy spojí, ak sa Eh, rozhodneme, že eh, pridáme aj non-ETS, potom niektorí sa rozhodnú, že sa zapojú do niečoho druhého, nie aby to vyvážili. My všetko vážime a hodnotíme samostatne podľa zásluh politika aj politika a eh, veci, ktoré sa udejú potom, tie sa udejú potom. Môže sa takisto stať, že rada sa dohodne na poslednú chvíľu, nič nemôžeme vopred vylúčiť. Ja sa pokúšam dohodu dosiahnuť na základe konkrétnych návrhov a nie nejaké spá- e, nechcem spájať diskusie, pretože to je oveľa komplikovanejšie a neumožňuje umožňuje nám to vyvážený prístup. Ale ja chápem politiku, každý je vnímaný podľa toho, čo na oktobrovej rade vydiskutovali, aký je výsledok. Preto trvám na tom, maximálnej možnej miery, aby sme sa zamerali na to, čo sa vydiskutuje na oktobrovej rade. Ale samozrejme, parlament je suverénny a príjme svoje vlastné rozhodnutie. Podobne, čo sa týka oznámení o celiarstve, komisia konkrétne hovorila o e, nových technológiách na zachytávanie uhlíka, čo sú zároveň aj príležitosti. Zamyslíme sa nad tým, pretože chápeme, aké sú tu obavy, ale keď sme robili náš návrh, zohľadnili sme tých, ktorí majú najlepšie výsledky, nakoľko obchodujú, nakoľko emitujú. To bola takáto logika, nakoľko sú exponovaní, pretože každý sektor je špecifický. Samozrejme, eh, keď to chceme mať v podstate oddelený postup, tak cementárne, tam je veľké riziko, že nech budú spadať do prvej skupiny a budú v druhej skupiny a potom je tam aj v podstate sektory si navzájom konkurujú. Takže pozrieme sa na to čo sa týka Horizontu 2020 a inovačného fondu, a to sa týka všetkých, ktorí hovorí o inováciách, v týchto fondoch sa musíme zameriať na technológie, ktoré potrebujeme v budúcnosti. Preto zachytávanie, uchovávanie uhlíka je dôležitá technológia, uchovávanie energie, e, plynárenstvo. Prečo Európa nie je na poprednom mieste vo vývoji batérií, tak ako sme boli v minulosti. Ja to koordinujem s kolegom a my, aby sme sa zamerali a zacielili na to, čo potrebujeme v inováciách. Samozrejme, v oceliarstve máme obrovský problém. Asi najväčším faktorom nie je cena uhlíka v rámci nariadenia OTS aj preto, že v minulosti sme mali plný rozsah povoleniek. Problém je v tom, že kapacity Číny sú také, aké sú. E, spotreby energie v Európskej únie sú vyššie, teda náklady energie sú vyššie ako u konkurentov a preto komisia sa snaží E, spraviť všetky zmeny, čo sa týka elektriny, e, všetky ceny, zmeny, čo sa týka vnútorného trhu. Chceme, aby sme boli konkurencieschopnejší ako v elektrine, tak aj v plyne. Hovorilo sa tu aj o tom, že Čína, či má mať štátu trhového hospodárstva alebo nie. Diskutuje sa o tom na rade náležitým spôsobom. Spravili sme eh, vyhlásenie konkrétne o oceliarstve a teraz vnímame celkový záber, celkový kontext eh, otázky mm, štatútu trhového hospodárstva pre Čínu. Eh, doprava. Ja som nehovoril na mornej doprave, to je pravda Takisto chceme mať e, pravidlá na reporting a monitoring a reporting, aby sme sa vedeli dohodnúť aj na tomto, čo sa týka námornej dopravy a dúfam, že táto dohoda sa uzavrie v IMO, pretože pred Marrakešom sme sa všetci snažili dosiahnuť výsledky aj pre ICAO a Naozaj som veľmi pozitívny, že po Paríži budeme udržiavať tú mieru ambícií aj čo sa týka leteckej dopravy, aj námornej dopravy. Čo sa týka oceánov a morí s komisárom Velom koordinujeme naše aktivity. Pani Auken sa pýtala na biomasu, ak som to pochopil. Áno, iste biomasa bude zohrávať dôležitú úlohu a navštívil som viaceré krajiny, keď sme hovorili o smernici, biomasa bola jedna z, pr- z prvých spomínaná vždy. Riešim to spolu aj s e, komisárom Hoganom a s komisárom Belom a vyriešime to v rámci smernici obnoviteľných zdrojoch. Tam sa stanovujú kritéria, do konca roka 16 by to malo byť, 2016 by to malo byť. Musíme sa poučiť z minulých chyb, nechceme ich opakovať to, čo sme robili v iLook, kde sme vysielali signály s investorom hore-dole, stiahovali sme ich. Mm, musíme, jasný, musíme mať jasný systém, jasné kritéria, aby sme sa vyhli tomuto problému. A, a zároveň biomasa ako, zdroj, biomasa ako zdroj energie je, zdroj energie do budúcna, ale musíme zabezpečiť, aby to bolo udržateľné a musíme zabezpečiť environmentálnu integritu. Pán Bielk hovoril o iLook, uh, takisto Power to Gas. My samozrejme sme za všetky inovácie, ktoré idú v tom duchu, že e, E, sú tu moderné obnoviteľné zdroje. Obnoviteľné zdroje majú problém v tom, že nie sú produkované kontinuálne a potom sú tu problémy s ich uskladnením a zároveň sa platí za kapacitu prevodových sietí. My chceme zabezpečiť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo pomaly a e, v budúcnosti sa bude ako najčistejšia energia používať pravdepodobne plyn. Je jasné, že doprava je veľmi dôležitá. Prídeme s oznámením o dekarbonizácii v integrovanej doprave, aby sme sa sústredili na hlavné problémy a otázka mobility, e, inteligentných energetických systémov, autonómnych elektrických vozidiel, teda všetkých systémov, ktoré treba uviezť do praxe. Navyše kľúč je v inováciách účinnejšej doprave, nielen pokiaľ ide o vozidla a cestnú dopravu, ale pokiaľ ide o manažment dopravy ako celku. Takže e, naša stratégia inovácií, s ktorou prídeme tento rok, bude mať ako jeden z kľúčových bodov dopravu. Elektrické vozidlo bude a je výzvou. Mnohí poslanci o ňom hovorili, o elektrickej mobilite a jeden z hlavných problémov ktorý je zatiaľ je, že e, tieto vozidlá sú nákladné, nemáme infraštruktúru na dobíjanie, takže najprv musíme vyriešiť tento problém. A jeden z prvkov, o ktorom uvažujeme v tejto súvislosti, a pokiaľ ide o reformu smernice elektre, energetickej účinnosti budov, že by v každej budove bolo zabudované takéto e, dobíjacie zariadenie pre elektrické vozidla. Napríklad parlamente na podzemnom parkovisku by bolo takéto nabíjacie zariadenie rovnako ako pri supermarketoch, ale je potrebné, aby takáto infraštruktúra existovala a pozdĺž diálnic tiež v Španielsku do Portugalska by tiež mala byť takáto dostatočná sieť infraštruktúry. To budeme musieť vyriešiť potom otázka pána Limeo. Komisia sa tu snaží zabezpečiť dodávky a v tom musíme diverzifikovať trasy, dodávateľov a tak ďalej. My máme stratégiu pre LNG, skvapalnený plyn a chceme zabezpečiť lepšie prepojenie a využiť všetok potenciál, ktorý máme. Budú sa budovať aj nové, napríklad e, v Chorvátsku, v Grécku sú oznámené plány, čiže budeme mať globálne sieť pre LNG. E, minulý víkend e, mi bolo povedané, že dodávky plynu do Európskej únie, alebo teda dodávky plynu boli vždy komplikované, pretože rokovanie s tranzitnými krajinami sú veľmi náročné. Požadujú sa tranzitné poplatky, ktoré sú vysoké a sú tu problémy, ale LNG bol rýchlejší návrh, pretože už v podstate boli tri plánované LNG trasy boli pozastavené, na začaté pozastavené a teraz sa do toho púšťajú znova. Pán Leiden hovoril o druhej, tretej generácii a tak ďalej. Samozrejme, Horizon 2020 a všetky programy na podporu inovácií, ale zároveň máme regulačné systémy, ktoré pozitívne chcú zohľadňovať túto inovácie. To je stabilné, pretože musíme dať hospodárským subjektom stabilné reglementačné signály, aby mali horizont pre investície a pre vývoj nových technológií. Bola tu otázka akceptácie tzv. Nord Stream. Je to uh, potrubie, ktoré má zabezpečiť bezpečnosť dodávok Európskej únie, veľké percento e, plynu z Ruska cez jednu trasu Uh, nie je dobré zamerovať sa iba jed, na jedného dodávateľa. Ukrajina, tranzitná krajina, problémy tam. Takže musíme zabezpečiť tranzit cez Ukrajinu a zároveň si myslíme, že všetká európska legislatíka, či už je environmentálna alebo verejné obstarávanie alebo iný balík energetický, všetko sa musí uplatňovať na ďalší vývoj Európskej únii veľmi špecifické otázky ohľadom e, atomových elektrární. Pink je iba aktuálna správa. E, komisia musí robiť takéto správy. To nie je politický názor, toto je konštatácia reálnej situácie. To bola prvá analýza. Na druhej strane bezpečnosť to spadá do kompetencie členských štátov a národných regulačných orgánov a komisia má zabezpečiť presadzovanie smernice. Máme tri nové smernice Eh, robili sme záťažový text po Fukushime, eh, zvýšili sme bezpečnosť našich atomových elektrární, ale Národný regulačný orgán, navzájom musia tieto orgány spolupracovať a komisia nerieši iba tento plán atomových elektrární, o tom ste hovorili, sú tu aj ďalšie veci, um, elektrárne v Luxemburgu či v pobalských krajinách. Čiže vieme, aké sú tu obavy. A máme najambicioznejšiu legislatívu asi vo svete, čo sa týka bezpečnosti a žiadame národné regulačné orgány, aby to presadzovali podľa vhodnosti. Najťažšie otázky teraz, mimochodom. Uznávame, uvedomíme si všetky tieto problémy a pracujeme na tom. A na záver, pani Dali, Ne, to si nepa, neviem si prečítať ani svoje vlastné poznámky, niečo o elektrine pani Dali, ale niečo o daniach a komisia, čo sa týka elektriny a cien elektriny, my sa snažíme vytvoriť trh, ktorý bude fungovať bez prekážok, hladko a preto musíme hodnotiť primeranosť kapacít nie na národnej úrovni, ale na európskej úrovni. A teda, ak, či je potrebné použiť mechanizmus podpory kapacity, ten sa nemá využívať na národnej úrovni, ale na európskej úrovni. A musíme odstrániť e, regulované ceny v budúcnosti. Ale zároveň, e, pani Kaveson, musíme vyriešiť problémy, ktoré súvisia s energetickou chudobou. A pán podpredseda Ševčovič, predseda pracovnej skupine viacerých komisárov a analizujú, ako zadefinovať energetickú chudobu harmonizovanejšie a ak e, odstránime regulované ceny, tak ako vyriešime otázku a problémy energetickej chudoby. Snažil som sa odpovedať maximum otázok. Ale boli to veľmi konkrétne otázky a niektoré z nich Jedna sa týkala problému metánu v polnohospodárstve. Áno, určite, určite to chápeme a určite aj v LULUCF ich zohľadňujeme e, e, nakladanie s pôdou, sú tam e, kompenzačné kredity aj v smernici a zároveň je tu možnosť redukcií v iných sektoroch v rámci smernice o vzdelaní e, úsilí, kompenzácia emisí spolnohospodárstva. Čiže to pôjde oba smermi, tá možnosť kompenzácie a budeme to riešiť aj s inováciami. Všetci chceme znižiť mieru emisí a budeme podporovať všetky inovácie v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán komisár za účasť na tomto stretnutí a za vaše snahy zodpovedať na maximálny možný počet otázok. Myslím si, že môžeme skončiť dnešné dopoludnejšie rokovanie, poďakovať sa pánovi komisárovi za to, že prišiel medzi nás a za to, že vedie s nami takýto dôležitý dialog s výborom Envy. Ďakujem kolegovi a stretneme sa popoludní.